napriek tlaku asociácia a tak ďalej, tak musíme hovoriť o týchto problémoch. Nemôžeme predsa len zatvárať oči a odvrácať pohľad. Ďakujem. E, tento bod rozpravy je uzavretý. Podľa programu budeme sa venovať správe pána Fernandeša odhad príjmov a výdavkov na rok 2012 Oddiel 1. Európsky parlament. A predovšetkým dám slovo na 4 minúty spravodajcovi pánovi Fernandešovi. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážení kolegovia. V prvom rade by som vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí spolupracovali na príprave tejto správy a predovšetkým tieňovým spravodajcom zo všetkých politických skupín. Táto správa umožňuje, aby rozpočet na rok 2012 pre Európsky parlament bol rozpočtom, ktorý bude prísny v porovnaní s pôvodným návrhom. Áno, sme ho znižili o 49 miliónov eur v porovnaní s našim e, pôvodným stanoviskom a nakoniec sa to podporilo aj väčšinou v pléne. Išli sme ďalej, než sme si pôvodne navrhli. Povedali sme, že aktualizácia by išla tou cestou inflácie a my sme e, znížili ešte viacej než inflácia. To znamená, že rozpočet na rok 2012 E, bude nižší. Bude nižší e, hlavne v odseku 5 e, a to o 20 kde sú financie pre európske inštitúcia EÚ. Tento cieľ sme pred rokmi nesplňali a tých 20 sme prekračovali. Máme tu dva precedensy. Európska komisia stanovila ten cieľ e, do tých 20 pre Európsky parlament. A my sme sa pod tých 20 dostali v rozpočtovej diskusii na rok 2012, teda e, a v rozpočte ušetríme a ušetríme vďaka princípom dobrého riadenia, e, vďaka účinnosti, vďaka dobrému manažingu. Chceme, aby všetky výdavky boli dostatočne odôvodnené, Chceme, aby e, variabilné výdavky e, sa robili vždy na základe analýzy e, náklady zisk a takýmto spôsobom získame úspory do budúcnosti. Všetky inštitúcie sa musia posnažiť, pokiaľ ide o úspory. A ten rámec alebo tá rezerva v položke 5 to sa týka e, všetkých inštitúcií a cieľom je, aby sme e, usporili 318 miliónov eur a chceme, aby časť týchto peňazí sa e, presunula do inej oblasti, do oblasti pomoci pre mládež, pretože vieme, aké problémy má mládež v súčasnosti s pracovnými miestami. Potom sú tam aj ďalšie ciele. Už v roku 2011 sme išli týmto spôsobom, ale e, okrem stratégie 2020 a okrem nových finančných perspektív e, na to vplýva aj súčasná situácia a to sa odráža aj v tomto rozpočte 2012. A vo všetkých týchto cieľoch je vždy e, prítomná aj mládež. Pokiaľ ide o vzdelávanie a výchovu e, mladej generácie, to sú naše cieľe, 40 tejto mladej generácie má univerzitné vzdelanie. Ja dúfam, že niektoré pozmenujúce návrhy, ktoré pôjdu alebo idú proti tomuto návrhu, aby si to zrevidovali, pretože mládež musí byť prioritou pre tento parlament. Ďakujem. A teraz začneme s rozpravou v mene politických skupín a začneme s EPP. Pani Holmajer na dve minúty. Rozpočet parlamentu na rok 2012, eh, vážený kolegovia, vážna pani predsedajúca, vážny pán spravodajca, čeli skutočne hospodársky aj finančne ťažkým časom. Preto je podľa mňa pozitívne, že tie základné smerovania a je niečo, na čom sa všetci zhodneme čo sa týka nášho rozpočtu v parlamente. Veľmi pozorne sme ich e, vypracovali, dohodli sme sa, že nemá dôjsť nejakomu výraznému zvýšeniu, ako e, zodpovedá iba vývoj inflácie. Myslím si, že cieľ, ktorý popísal kolega Fernández, e, čo sa týka mládeže, je veľmi dôležitým cieľom, pretože e, parlament považuje za dôležité aj v predchádzajúcom návrhu rozpočtu, aby mládež e, získala viac peňazí na svoju podporu, ako to bolo e, doposiaľ, pretože práve mladí ľudia, ktorí sú bez práce, potrebujú našu podporu aj z európskej strany. A preto považujeme tých e, ďalších 100 miliónov za veľmi e, pozitívny e, signál. Čo sa týka politiky budov, rada by som podotkla, že považujem za dôležité, že v prípade budov sme dosiahli výraznú efektivitu z hľadiska financovania a taktiež veľmi pozorného sledovania finančnej situácie. Preto považujem za dôležité, že prostriedky, ktoré sa neminú, nevyčerpajú, v priebehu roka môžu byť využité na to, aby ehm, sa predišlo úrokom, tak aby tieto peniaze e, sa nemeniali potom v rámci tzv. decembrovej horúčky, ale aby sme zvážili kroky, ktoré sú najvýhodnejšie pre nás hľadiska politiky nehnuteľnosti. E, Dom európskych dejín to budeme pozorne sledovať o tom, aby ten spoločný koncept fungovania tejto inštitúcie sa pozorne preveril a taktiež v priebehu stavby, aby sa pozorne sledovali náklady a výdavky a taktiež, aby sa to ozrkadlilo v pozornej a podrobnej správe o výdavkoch a je v súlade s článkom 179 odsek 3. Ďakujem. Ďakujem. E, v mene e, socialistickej skupiny pán Fogan na 2,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. A rád by som najskôr ocenil prácu spravodajcu a chcel by som mu poďakovať za to, ako um, sa ujal tejto témy a taktiež spomína, že parlament by sa nemal uberať cestou prílišných výdavkov v roku 2012, najmä vzhľadom na súčasnú situáciu, e, keď e, rada sa chce mm, obmedziť na zvýšenie o 4%, komisia na 1%, e, súdny dvo, pardon, výbor regiónov, taktiež sa chce obmedziť ako aj ECOSOC Domnievali sme sa, že to pôvodné navýšenie bolo nepriateľné, preto e, tá súčasná hodnota 2,3% je istým pokrokom, e, pretože zohľadňuje súčasnú situáciu v ostatných sektoroch. Bol by som rád, keby to navýšenie bolo ešte nižšie a dúfam, že v budúcnosti sa nám podarí e, docieliť ešte nižšie navýšenie rozpočtu a zvýšenie úspor, ale musíme si uvedomiť, že úspory e, sa urobili, chcem oceniť najmä úspory, čo sa týka pridanej hodnoty a jednotky, e, ktorá je na to určená, to nám ušetrí 1,3 milióna eur, taktiež úspory v oblasti informačných kampaní, politiky e, budov, e, ďalej kancelárskych potrieb. No celkovo tie úspory sú 3 milióny eur. To predstavuje úspary celkovo 13,7 milióna eur. Okrem tých ďalších úspor v iných oblastiach. A ako som už povedala, bolo by možno robiť ešte e, ďalšie úspory, ale sme radi aj týmto. Ešte sú tu dve nedoriešené otázky. Poprvé, návrh 100 e, miliónov presunúť e, z nevyčerpaných peňazí do iných oblastí. V našom pozorňovacom návrhu, e, konkrétne 7, hovoríme, že tento transfer by sa mohol uskutočniť, ale iba v súlade s prioritami e, v rámci e, Všeobecného rozpočtu na rok 2012. Preto je potrebné rokovať ešte predtým, ako sa príjme rozhodnutie o tomto transfere a taktiež je potrebné rozhodnúť, kam sa presunú tieto peniaze, ak teda tento transfer sa schváli. Ďalej po druhé, je to otázka domu európskych dedín. E, samotný nápad je dobrý, ak by sme mali veľa peňazí. Myslím si, že toto nie je vhodný čas na takýto projekt. E, taktiež nemáme vhodný plán fungovania tejto inštitúcie. E, neprešlo to riadnym parlamentným postupom ani rozpočtovým postupom. Možno koncom tohto roka by sa tak mohlo stať, aby poslanci sa mohli vyjadriť k fungovaniu tohto projektu. Podľa mňa je dôležité aby Európsky parlament eh, sa vnímal ako inštitúcia, ktorá prijíma správne rozhodnutia o svojom vlastnom rozpočte, pretože tento rozpočet je dôležitý a musíme sa snažiť, aby sme naozaj prijímali také rozhodnutia, ktoré bude verejnosť ochotná akceptovať. Ďakujem v mene ALDE. Pán Alvaro na dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Domnievam sa, že sa môžeme pridať k tomu, že práca spravodajcu a ostatných kolegov priniesla ovocie a taktiež sa ukazuje, že peniaze nie sú všetko, ale bez peniazy vlastne nie je nič. E, čo sa týka možnosti úspor, je potrebné, aby každý sa držal toho, k čomu sa zaviazal. A čo sa týka e, vývoja na ceste týchto úspor, podľa mňa ešte máme veľký potenciál. Ehm, myslím, že pokiaľ ide o inflačnú E, úroveň 2,7 respektíve 2,3 e, Konec koncov e, sú to iba hry s číslami. A teraz ide o to, kde presne môžeme ušetriť. Rozhodujúcim predpokladom pre tieto úspory a bolo by dôležité, keby si to vzal k srdcu aj generálny tajomník Európskeho parlamentu, pretože je potrebné si uvedomiť, kde presne tieto úspory budú. Na základe rozpočtového plánu Európskeho parlamentu je potrebné zvážiť, kde sú možné úspory a ako ich docieliť. A nie len zvážiť pozmeňovacie návrhy, ktoré dostáva Európsky e, respektíve generálny tajomník Európskeho parlamentu. Máme možnosti úspor, o ktorých hovoril um, kolega Fernández, 49 miliónov eur. Žiaľ, budúci rok budeme musieť rozhodnúť o tom, čo urobíme s peniazmi, um, ktoré sa ušetria menšie politické skupiny vrátane liberálov, sa zomkli a presvedčili väčšie skupiny, že je potrebné skutočne tieto úsporné opatrenia z hľadiska informačných technológií, ďalej upratovanie, príplatky politickým stranám a tak ďalej. Je to teda aspoň malý krok na ceste k ďalším úsporám. E, rokovania, ktoré sa týkajú sumy 100 e, miliónov eur, e, to je téma, oproti ktorej sa vlastne nedá byť. Na druhej strane musíme dbať o to, kam tieto peniaze presunieme, pretože to nesúvisí vôbec s touto správou. Musí e, sa to stať predmetom e, osobitnej správy a nesmie to byť zatenené inými témami je dôležité si uvedomiť, že vidíme, že nepotrebujeme viac peňazí, ale musíme lepšie e, poňať našu disciplínu a preto si myslím, že je to celkovo dobrý krok e, na ceste vpred a chcem sa poďakovať aj za spoluprácu ostatným politickým skupinám. Ďakujeme pekne. Teraz mene zelených pani Trupel na 2,5 minúty. Pani predsedajúca, dámy a páni, je správne, že v týchto hospodárských neľahkých časoch aj Európsky parlament eh, musí eh, prejaviť ochotu obmedziť svoje výdavky a zvýšiť disciplínu, aj keď eh, ešte stále iba vlastne budujeme naše inštitúcie na základe nových inštitúcií, ktoré nám prisúdila Islabonská zmluva. Súhlasím s kolegami, ktorí tvrdia, že bolo správne, že návrhy predsedníctva, ktoré hovorili o 2,5 pardon, 5,2% zvýšení boli nereálne. Podľa mňa je správne, že sme sa obmedzili na 2,3%, ale ešte stále hovoríme o náraste. Aj keď je to pod úrovňou inflácie, e, predsa len to nie sú úspory, je to iba zníženie navýšenia výdavkov. Na to nesmieme zabúdať, aby sme to vnímali v správnych proporciách. Čo sa týka domov európskych dejín, k tomu musím povedať toľko, že z koncepčného hľadiska moja skupina zastáva názor, že e, takáto služba pre občanov, kde sa môžu informovať o našich dejinách po roku 1945 je dobrá, ale znamená, že potrebujeme plán, ktorý zohľadní všetky podmienky e, fungovania takéto inštitúcie, aby sa dodržali, to bude relevantné aj v zajtrašom hlasovaní, tak aby sa dodržala zodpovedná politika rozpočtu. To však znamená taktiež, že keď si stanovíme túto prioritu z hľadiska investičnej eh, perspektívy vo výške 60 miliónov eur, musíme z pohľadu našej skupiny byť ochotní šetriť v iných oblastiach a nie len obmedzovať zvyšovanie výdavkov. Napríklad, čo sa týka letov v rámci EÚ, eh, pod 4 hodiny eh, podľa nás by sme nemuseli cestovať v biznis triede. Mm, dosiahli by sme tak úspory a namiesto toho by sme napríklad eh, mohli um, k, dať dispozícii verejnú dopravu v Štrasburgu pre nás aj pre ostatných pracovníkov parlamentu. Ďalej, čo sa týka prostriedkov pre mládež a zamestnanosť mládeže, um, isté, že musíme vyšleniť prostriedky na to, je to však súčasťou eh, rozpočtu komisie a tam to aj patrí, pretože ak stiahneme túto sumu z rozpočtu parlamentu, tak ju e, dáme novej agentúre na finančný dohľad e, a e, taktiež novým iným orgánom. Chceme naozaj vyslať takýto signál našim občanom? Myslím si, že nie. Je to nesprávny signál. Musíme podporiť tieto agentúry, ktoré predstavujú potrebnú reguláciu na pracovnom trhu v Európskej únii a Európska komisia by mala uvoľniť tie peniaze na zvýšenie zamestnanosti mládeže. To by bol správny prístup. Ďakujem. Grazie. Ďakujem v mene ECR. Pán Bokroš na dve minúty, na dve a pol minúty, nech sa páči. A... Um, vedúci politici v Európskej únii žijú v bubline a e, toho svetkami sme aj v diane dnes dopoludnia. E, ehm, títo politici tvrdia, že finančná kríza je za nami a to je však veľmi ďaleko od pravdy. E, tak ako sa včera písalo vo Financial Times, Európa čeli e, dôležitému rozhodnutiu e, keď sa musí rozhodnúť, e, či si zvolí menšiu alebo väčšiu stratu. E, ak e, si zvolí jednu cestu, musí potom čeliť dôsledkom. Nemci, Taliani, Francúzi budú musieť platiť za výdavky Portugalcov, Grékov a Španielov. Ak sa budeme uberať cestou finančnej záchrany, tak za to budú platiť všetci občania a krajín eurozóny. Keď tvrdíme, že obmedziť náraz rozpočtu na 2,3 je pre nás nepriateľný. Vráťme sa teda k pôvodnému navýšeniu o 1%, tak ako to navrhol komisár Levandovský. E, to, e, že by sme pripustili takéto navýšenie pod úrovňou inflácie, by bolo v súlade so súčasným presvedčením verejnosti a súčasnou situáciou. Nede tu len o rast, ale aj o štruktúru. Aj tá sa dá upraviť jednoho spôsobu, ako dosiahnuť e, úspory pre európskych daňovníkov. Ako povedala pani Trupel, nepotrebujeme cestovať v biznise triede v rámci EÚ. Je tu pozmňovací návrh, ktorý predložili e, zelení, e, ďalej GUE a ECR, aby sa znížili náklady na cestovanie tak, že sa bude cestovať e, v ekonomickej triede pre lety, ktoré trvajú kratšie ako 4 hodiny. Nemu, nepotrebujeme e, žiadne čierne limuzíny v Štrasburgu, môžeme využívať verejnú dopravu, nepotrebujeme e, dom európskych dejín, Európa stráca konkurenceschopnosť, stráca, stáva sa vlastne samotná múzeum. E, taktiež musíme sa snažiť o úspory v energetike. Nemáme e, možnosť e, upravovať teplotu v našich kanceláriách a, tak sa plýtva obrovským množstvom energie každoročne na kúrenie. Taktiež v oblasti bezpečnosti a informačných technológií sú nedostatočné služby. Musíme dosiahnuť lepšie služby za menej peniazy. Ďalej, čo sa týka zdravotného poistenia, nepotrebujeme také štedré preplácanie zdravotných nákladov. Príjmanie rozpočtových e, opatrení sa týka priorít. Nemáme e, nedostatok pozitívnych príkladov, ale je potrebné dodržiavať rozpočtové pravidla najmä v časoch krízy. Ďakujem. Grazie per il gruppo. Ďakujem. mene GUE, pán Portáž, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európsky poslanci máme kompetencie rozhodovať aj o našom vlastnom plate a tiež rozhodujeme o peniazoch na kontrahovanie ľudí. V rokoch 2010-2011 sme si udelili viacej ako 3000 eur mesačne každému jenému. Nemáme už čomu viacej dodať. Pokiaľ ide o výdavky na naše kancelárie, pokiaľ ide o diety, alebo aj spôsob, ako cestujeme, vo všetkých týchto oblastiach máme absolútne kompetencie a preto si kladiem otázku a kladiem ju aj vám, či sme využili alebo či sme zneužili našu právomoc. Či sme boli rozumní a uvážení alebo práve naopak, či sme neboli schopní čeliť tejto moci, ktorá na nás vplýva. Bohužiaľ, Nepodarilo sa nám to a preto táto rozpráva nie je o číslach, ale o etike a o politike. Je to rozpráva, ktorá nás kvalifikuje alebo diskvalifikuje, keď sa robia účty a účtovanie. Ja nie som ani zďaleka populistom a nemyslím si, že by sme mali pracovať za neadekvátnych podmienok, ale práve preto, že existuje takáto demagógia v našich členských štátoch, tak musíme byť veľmi nároční, keď máme rozhodovať o našich privilégiách a kompetenciách. Prepáčte, ale nie je normálne, keď niektorí poslanci, ktorí vždy e, cestovali v economy class, tak začali cestovať v business class vtedy, keď e, začali byť letenky preplácané. Podľa môjho názoru máme zbytočné výdavky, v niektorých prípadoch dokonca extravagantné, ale nejde len o to. Teraz ide o to, či máme odvahu odhlasovať minimálne zmrazenie takýchto výdavkov a ja nechápem, ako tu môžu byť poslanci, ktorí Mm, vo svojich krajinách obhajujú politiku úspornosti a škrtov pri e, dôchodkoch a podobne, ale keď príde čas na rozhodovanie o ich vlastných platoch a peniazoch, tak tá e, prísnosť a škrty ostávajú za dverami a to nie je decentné. Ďakujem v mene EFD. Pán Andreasen, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. 2,3 zvýšenia v rozpočte, ktoré odsúhlasil tento parlament, e, trošku spochybňuje zodpovednosť keď prechádzate jednotlivými bodmi rozpočtu, vidíte, že tu je nárast od 50 až 15 až po 100 bez toho, že by to bolo nejako odôvodnené. Na začiatku tohto plenárneho zasadnutia som žiadala, aby sme odložili hlasovanie o Fernandesovej správe, pretože nepodáva presné správy o tom, ako sa bude nakladať s Domom európskej histórie a s konfliktom záujmov, ale prehlasovali ma. 2,5 milióna sa však už vyplatilo bez toho, že by sme mali dostatok informácií o vynakladaní týchto prostriedkov. Nechceme pracovať v tme ako poslanci, nechceme rozdávať peniaze daňových poplatníkov bez toho, že by sme položili relevantné otázky. Žiadam britského premiéra, aby ne, neprijal zvýšenie európskeho rozpočtu na rok 2012 a dúfam, že parlament bude ten, ktorý zoškrtá veci najviac. Ďakujem za pozornosť non iscritti. E Ďakujem za nezaradených. Pán kolega Hartong, na jednu minútu, nech sa páči. Voorzitter, wat valt er binnen één minuut te zeggen over... Pani predsedajúca, čo môžeme povedať v jednej minúte k rozpočtu Európskeho parlamentu za rok 2012? No nie veľa, ale aj tak postačujúco. Je to rozpočet, ktorý nemá žiadnu víziu. Sú tam len prázdne frázy, a um, hovorí sa o tom, že vraj EÚ prináša pridanú hodnotu. My prinášame také absurdné projekty, ako je napríklad Dom európskych dejín. Takýmto spôsobom nám unikajú výdavky z rúk a Európska komisia, ktorá musí prijať opatrenia e, vo financiách, tak je rukojemníkom rady. Žiadny parlament, žiadny iný parlament by neprijal takýto postup, ale Európsky parlament áno. Pán Lamasúr včera povedal, že chce svoj mandát vrátiť a my žiadame e, nástojčivo, aby k tomu tak aj došlo. Ja dúfam, že to mrhanie e, v budúcom roku sa zbrzdí alebo skončí a ja naďalej budem v mene občanov upozorňovať na takéto konanie. Ja teraz začneme vo vlastnom mene rečníci pani Metera na dve minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Predovšetkým by som chcela poďakovať spravodajcovi, pánovi Fernandešovi, za to, že e, išiel touto cestou a že podporil návrhy pána Levandovského, pokiaľ ide o obmedzenie výdavkov Európskeho parlamentu. Chceme vyslať posolstvo zodpovednosti. Samozrejme, chceme uchovať e, a také chceme uchovať, aby to, aby rozpočet narastal len e, v rámci inflácie, aby jeho nárast bol nižší. Chceme a rozhodli sme sa obmedziť výdavky e, v kategórii 5, aby sme venovali viacej financií mládeži a podľa mňa to je rozhodujúce. Absolútne musíme urobiť viacej pre zamestnanosť mladých ľudí, pretože tie finančné prostriedky, ktoré sa v súčasnosti v Európe im venujú, sú minimálne. Treba posilniť tieto finančné prostriedky, aby sme uchovali naše ciele stratégie 2020. Musíme mladým ľuďom dať príležitosť aby mali vysoko kvalifikované vzdelanie. A teraz pán Farm na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne. Tí kolegovia, ktorí sú proti celej EÚ, um, chcú obmedziť rozpočet Európskeho parlamentu. To nie je nič zvláštne, ale sú to populistické dôvody za týmito snahami. Je dôležité, že my, ktorí sme za Európsku úniu, si myslíme, že je na čase prehodnotiť e, vnímanie našich administratívnych výdavkov. Poprvýkrát skupina, respektíve Európsky parlament e, v tejto správe hovorí, že je nepriateľné pripustiť, aby narastal rozpočet Európskeho parlamentu v situácii, kde rozpočty členských štátov sú pod tlakom a mnoho obyčajných eh, ľudí musí čeliť úsporným opatreniam. Musíme to vnímať skutočne vážne a poprvýkrát eh, naozaj je nevyhnutné urobiť zásadný krok a obmedziť náraz rozpočtu e- Európskeho parlamentu. Myslím si, že E, tak ako povedal spravodajca, že musíme e, pracovať strategicky. Preto som predložil pozmeňovací návrh v mene e, svojej skupiny, aby sme dlhodobo prevarovali administratívne výdavky parlamentu, musíme dokázať, že berieme vážne našu úlohu, že to nie sú len prázdne slova, že naozaj pracujeme na zlepšení efektívnosti fungovania parlamentu. Ďalej, čo sa týka Domu európskych dejín. Európske historické múzeum, mnohí to spochybňujú, mnohí tvrdia, či, že Európsko parlamentov, úlohou Európskeho parlamentu nie je budovať aj takéto dom európskych dejín. Isté, že to sa dá spochybniť, ale predsa len za týmto projektom je idea, že nikto ešte nevytvoril takéto jedinečné múzeum. Je na čase, aby vzniklo ale musí e, to byť v súlade s princípmi transparentnosti, je potrebné zodpovedne míňať prostriedky a taktiež predložiť e, výsledky minenia prostriedkov. Sociálni demokrati, zelení a taktiež spravodajca zhodli na tom, že tie zásadné e, body nášho pozňovacieho návrhu sú v tom, že chceme reálne transparentné príjmanie rozhodnutí v súvislosti s Domom európskych dejín. O toto sa budeme snažiť a to ma teší. Ďakujem. Farma. Ďakujem. Pán Farm, sú tu dve žiadosti na otázky modrou kartou. Súhlasíte? Prvá žiadosť je od pána Hartonga, nech sa páči. Mám otázku na môjho steného kolegu. Čo sa vám nepáči na takom populizme, keď europoslanci sú hlasom ľudu? Čo je na tom populistické, keď sú hlasom populácie? Žiada kolega Hartong, populizm... Vážny kolega Hartong, nuž populizmus znamená, že sa neberú veci vážne a že sa reaguje, tak povedia, zozadu, že sa útočí zozadu. A podstatné gro našej činnosti spočíva v tom, že my, tí, ktorí veríme v projekt EÚ, že chceme, aby sme taktiež prevzali zodpovednosť, čo sa týka meniania peniaz poplatníkov a chceme naozaj preveriť administratívne výdavky Európskej únie. Isté, že je to jednoduchšie pre tých, ktorí nechcú žiadnu Európsku úniu. Tí by tu najradšej všetko zavreli a zhasli, ale my chceme prevziať zodpovednosť. Ďakujem a teraz mal otázku pán Portáš na pána Ferma. Eh, Ďakujem, pani predsedajúca. Pán Farm, mám na vás jednu otázku. Pôvodný návrh predsedníctva Európskeho parlamentu bol iný a teraz vidíme, že táto správa robí nejaké úspory, ale keď sa pozrieme na plnenie rozpočtu za rok 2010, tak to, čo sa navrhuje, Eh, na rok 2012 to je nárast o 11 a tam sa ani nedá zistiť, čo je to podstatné 43 miliónov eur na nábytok, 33 asistenti pre poslancov, 18 miliónov eh, kontrakty, dočasné kontrakty, eh, ďalších 10 miliónov na informačné kampane. A myslím, že ani nemusím pokračovať v tom vymenovávaní. Pán Ferm, pán Portaž, nemusíte pokračovať a ja som mi v zásade súhlasím. A ja som chcel zajsť ešte ďalej. Nie som spokojný s tým, že sme dosiahli to navýšenie iba o 2,3%. Podľa mňa sme mohli zajsť ešte ďalej, ale bol to kompromis medzi výborom pre rozpočet a predsedníctvom a práve preto sme predložili pozmeňovací návrh aby e, sme dosiahli strategický dohľad nad administratívnymi výdavkami parlamentu. Myslím, že sa nám to podarí modernejším riadením a dlhodobejším sledovaním e, výdavkov a snahou o úspory. Myslím, že sa nám môže podariť zlepšenie tejto situácie z hľadiska obmedzenia administratívnych výdavkov. A potom samozrejme veľmi ochotne budeme počúvať aj návrhy pána Portaša. Ďakujem a teraz má slovo pán Haglund na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. To, o čom tu diskutujeme, e, je e, dosť ohnivé. Teda celá táto diskusia je dosť ohnivá, ale samozrejme je potrebné preveriť e, mnoho vecí a to, čo hovorí kolega sociálny demokrat, je správne, že musíme dlhodobo plánovať, pretože to je najrozumnejšie. Diskusia dokazuje, že diskutujeme eh, o tom, kto vlastne z nás je populista. Eh, žiaľ, eh, populisti vyhrávajú v tejto chvíli na niektorých frontoch. Musíme si však vnímať, že opatrenia musíme poňať dlhodobo a naša skupina liberálov minulý rok aj tento rok navrhla úspory a niektorí tvrdia, že sa tešia že dochádza k zvyšovaniu, respektíve k obmedzeniu zvyšovania nákladov a som veľmi rád, že sa nám to podarilo, ale tento návrh vytvoriť Dom európskych dejín, už e, nie som nejaký nadšenie z tohto projektu, ale musíme si uvedomiť, že je to veľmi dlhodobý proces, e, začal už v predchádzajúcom funkčnom období a taktiež si musíme uvedomiť, že je potrebné nájsť nejaké riešenie Malo by to byť však predmetom hlasovania, tak aby tí, ktorí sú proti, mali možnosť prejaviť svoj názor. E, nemyslím si však, kolegovia, že niečo získame, keď e, budeme sa dohadovať o tom, kto je viac alebo menej populistický. To nie je predmetom naozajstného boja, ktorý by tu mal prebehnúť. Ďakujeme pekne. Teraz dostane slovo pán Van Dalen. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V súčasnej hospodárskej situácii je, myslím, jasné, že Európsky parlament musí prijať rozpočet, ktorý bude skromný a prísny a to práve z toho správneho dôvodu spravodajca išiel touto cestou, ale podľa mňa nejde dostatočne ďaleko. Máme tu navýšenie o 2,3 a to nie je to, čo chcela Európska komisia. Nie je to ani to, čo chcel, e, chcela Európska rada, ktorá chcela viacej sporenia a potrebujeme viacej sporiť a je to možné. Dom európskych dejín, možno sme o ňom rozhodli predtým, že ho vybudujeme, ale mohli by sme toto rozhodnutie ešte odvolať. A hovorme o tom, že tento projekt je jednoducho jedným veľkým mrhaním a potom e, každý mesiac by sme e, dostávali nejaké milióny ako odškodnenie. Potrebujeme presnú kontrolu nad tým všetkým a takýmto by sme usprnili. Takže viacej sporme, to je tá správna cesta. Ďakujem. A teraz má slovo pán Ferreira na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Veľa sa tu hovorí o platoch a príjmoch poslancov. Pripomínam, že my sme hlasovali proti súčasnému finančnému štatutu eh, poslancov na rozdiel od väčšiny a to hlavne preto, že v mnohých členských štátoch to znamenalo zdvojnásobenie príjmov poslancov a tiež to narušilo ten základný princíp že musí existovať e, rozumný pomer medzi priemerným platom v členskom štáte a platom poslancu. Keď porušíme tento princíp, tak len poukazujeme na to, ako sa vzdialujeme od európskych občanov. Etické implikácie e, od poslancov, ktorí na jednej strane nutia občanom škrty a na druhej strane svojich poslancov e, ochráni od, pred týmto škrtom. Nebolo by potrebné zrevizovať tento finančný štatút pre poslancov a na záver podľa mňa je dôležité, aby sme povedali, že nie sme proti všetkému, pretože tento rozpočet sa tvári, že sporí, ale vytvára len lepšiu situáciu pre európske politické strany. Pán Morganti, ďakujem. Správa o E, Európskom parlamente a jeho rozpočte na rok 2012 správne zdôrazňuje, že je potrebné e, výdavky jasne e, zadefinovať. Kompromis vyzerá priateľný Navýšenie je obmedzené na 2,3 teda je to nižšie ako plánovaná inflácia, ale stále sme veľmi ďaleko od toho, čo žiadal komisár pre rozpočet, rozpočet ktorý žiadal, aby európske inštitúcie obmedzili náraz svojich rozpočtov na 1 a rada to napríklad urobila. Neviem, čo súvisí s týmto navýšením. Možno je odôvodnené vzhľadom na väčšie kompetencie Európskeho parlamentu z Lisabonskej zmluvy, ale ten dom európskych dejín, e, tam ide skutočne o nerozumné peniaze, ktoré by sa mali investovať tak pre realizáciu, ako aj pre správu. A podľa mňa je absurdné, že v takejto ťažkej situácii, čo len uvažujeme o desiatich miliónoch eur, E, na projekt, ktorý vôbec nie je, nevieme, či bude užitočný. A teraz má slovo pani Vertman na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, vážna pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. E, to, že Európsky parlament vzhľadom na súčasnú e, situáciu krízovú situáciu v členských štátoch sa rozhodol obmedziť nárast svojich výdavkov, je skutočne chválihodné. Výdavky všetkých inštitúcií e, e, v rámci Lisabonskej zmluvy, e, taktiež ďalšieho rozširovania, právomoci neustále sa rozširujú, ale je potrebné dodržiavať úspory. Podľa mňa je dôležité, aby Európsky parlament v oblasti personálnej politiky sa držal politiky konsolidácie a aby obmedzil výdavky na služobné cesty podporujem najmä návrh generálneho tajomníka a prehodnotiť politiku životného prostredia Európskeho parlamentu a prijať ekologické opatrenia. Chcem vyzvihnúť, že Európsky parlament v tomto návrhu rozpočtu sa zaviazal ku konštantnej e, povinnosti e, predkladať svoje výdavky občanom. E, Dom európskych dejín z obsahu hľadiska má veľkú podporu. Je preto chválihodné, že teraz aj rozpočtový orgán dostal informáciu o tomto projekte. Tu chcem však upozorniť, že výrazné E, zníženie nákladov je nevyhnutné a taktiež očakávame plnú transparentnosť vo všetkých krokoch. Ďakujem. Grazie, la par- Ďakujem. Slovo má pán Rubik na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Myslím, že pre nás je rozpočet každý rok e, ďalšou a ďalšou výzvou. Na jednej strane chceme šetriť, na druhej strane chceme fungovať efektívne, čo sa týka vynakladania prostriedkov. Myslím, že v oblasti efektivity môžeme e, ešte mnoho zlepšiť v Európskom parlamente. Podľa mňa bolo dobré, keby e, sme e, prehodnotili aj návrhy na zlepšenie, tak aby poslanci a taktiež pracovníci mohli predkladať návrhy, aby sa zvyšovala efektivita fungovania parlamentu. Na druhej strane v Lisabonskej zmluve sú isté ustanovenia, ktoré hovoria o tom, že odborné ministerstva v členských štátoch majú o mnoho e, väčšie prostriedky k dispozícii ako niektoré inštitúcie e, tu e, v Európskej únii môžu napríklad o mnoho lepšie využívať prostriedky na komunikáciu s občanmi. Mm, na druhej strane, my v Európskom parlamente sme zodpovední za to, aby občania mali prehľad o tom, čo sa tu deje každodenne v ich prospech tie nové kompetencie v oblasti energetiky, svetového obchodu, zahraničnej politiky, ale aj konkurencieschopnosti a životného prostredia, sociálnej oblasti. E, toto všetko sú veľmi dôležité právomoci a parlament musí mať dostatočné prostriedky na ich naplňanie. E, som rozhodne za paušalizáciu, ale tu sa musíme držať pravidla, či e, sa dajú dosiahnuť úspory. Tí, ktorí tvrdia, že je potrebné predsedovať iba úspory, tak samozrejme môže to podporovať, ak napríklad sekretariat nevy, neminie tú hornú hranicu svojich výdavkov, to je samozrejme chválihodné, ale ehm, my musíme sami rozhodnúť o tom, aké právomoci máme, do akej miery chceme komunikovať s občanmi a malo by to byť v rámci slobodného rozhodnutia poslancov, do akej miery chcú využívať tieto možnosti, pretože je nevyhnutné, aby sme úžitok našej inštitúcie dobre komunikovali občanom. Ďakujeme pekne, pán Gajer. Teraz na 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsedajúca, e, kolegyne, kolegovia. Keď sledujem túto našu diskusiu o Euró- Dome európskych dejín, sú tu dva druhy poslancov e, rozpočtári, tak povediac, ktorí vedú v dnešnej diskusii a všetci ostatní, ktorí e, z hľadiska obsahu to bezmene podporujú. Eh, trochu problematické na tom je, že tento dom európskych dejín na ňom si mnohí prihrievajú polievočku, ktorá vôbec nesúvisí s týmto projektom. Napríklad denník Daily Telegraph eh, uvádza dnes, eh, že má k dispozícii dokumenty, že tieto náklady tejto inštitúcie sú už vo výške 137 miliónov eur, že už vrátiť na túto vysokú sumu. Z tohto denníka teda môžem vlastne odporučiť tomto denníku, aby odovzdal tieto dokumenty výboru pre rozpočet, aby to prehodnotil. Ja by som veľmi rád e, videl na vlastné oči takéto dokumenty. Či má tento projekt zmysel? Áno, z toho hľadiska áno. Musíme totiž to pripomínať, e, čo priniesla európska integrácia v prospech občanov Európy. Či parlament má prevádzkovať takéto múzeum? Nie, celkom iste nie. Preto sociálni demokrati v Európskom parlamente majú jasný plán. Chceme jasný plán prevádzky tejto inštitúcie a ďalej chceme veľmi presný prehľad o nákladoch fungovania, dlhodobého fungovania tejto inštitúcie a môžeme k tomu dodať ešte tretí bod. Mali by sme taktiež prehodnotiť fungovanie, obsahové fungovanie, eh, čo sa týka infocentra a taktiež sledovania vývoja dejín. Teraz pani, eh, pani Jensen. Eh, Ďakujem. Ja by som rada povedala niečo k Domu európskych dejín. E, isté, že nie je e, zmyslom aby parlament prevádzkoval múzeum, ale podľa mňa samotný nápad nie je zlý, aby sme lepšie eh, mohli privítať návštevníkov v Bruseli. Myslím si, že Dom európskych dejín je dôležitým prvkom eh, v tejto komunikácii s občanmi. Rada by som ešte povedala, že v mojej politickej skupine eh, väčšina vníma pozitívne tento projekt. Ale taktiež sa zhodneme v tom, čo tvrdí skupina socialistov demokratov, že je potrebná väčšia miera transparentnosti, otvorenosti a taktiež sa zhodneme v otázke prehodnotenia finančnej e, situácii a financovania a prevádzky tejto inštitúcie. Ale tá zásadná myšlienka tu podporujeme, len je potrebné ešte doladiť e, niektoré ďalšie body. Musíme mať presný prehľad o tom, e, aké hospodárske a finančné záväzky to bude predstavovať. Teraz ďakujeme pekne aj za to, že ste dodržali držnícky čas. Teraz dostáva slovo pán Kelly. Myslím si, že v tomto čase sa názory musia riešiť, musia byť kontroverzné, kontroverzné najmä tu v Európskom parlamente, ale treba povedať aj to, že každý má mať možnosť sa vyjadriť a takisto sa vypočuť názory ostatných. A preto si myslím, že to sú silné stránky Európskeho parlamentu. To, že každý môže prísť, vyjadriť sa a vypočuť ostatných aj nechať seba vypočuť. Myslím si, že sme v ťažkej situácii z hospodárskeho hľadiska a každý, každé navýšenie rozpočtu sa môže vykladať zlým spôsobom, ale do, istého, do istej miery sa to dá aj pochopiť. Ale treba si uvedomiť, že 2,3% vzostup, keď sa očakávať 2,5 no inflácia nie je až také zlé. Myslím si, že Európska únia musí urobiť niečo, čo bude platiť v kontexte 27 únijných krajín. A v krajine, odkiaľ som ja, sú ľudia veľmi ťažko postihnutí hospodárskou krízou a myslím si, že komisár Ren, ktorý e, bol k nám, e, sa k nám pekne zachoval, e, neviem, či ešte viac navyšovania budeme očakávať v súvislosti s infláciou, celkovo musíme prijať rozhodnutie, musíme prijať záväzky, musíme sa rozhodnúť, čo urobíme. Samozrejme, treba zabezpečiť rast. To, to všetko v rámci Lisabonskej zmluvy. A pred záverom by som ešte sa rád vyjadril k tomu, že všetky tieto uvedené argumenty e, sa dajú zosumarizovať to, čo pán Baroso často hovorí. Musíme naozaj pokladať naše vlastné zdroje za vzácne a naozaj sa musíme začať venovať vážne projektovým dlhopisom. Pretože Európska únia musí dostať e, do svojho rozpočtu menej kontroverzné zdroje financovania, nie len stále pýtať o členských štátov EÚ. Myslím si, že to súvisí s tým, čo si myslí pán predseda komisie Baroso. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Teraz pán Gerbrandy dostal slovo na jednu minútu. Ďakujem, pani predsedajúca. Predstavujem tu najproeurópskejšiu stranu z mojej krajiny, z Holandska, a pretože som taký proeurópsky, preto som k Európe taký kritický. A tiež som kritický k rozpočtu Európskeho parlamentu. Som toho názoru, že v období hospodárskej krízy by sme mali sporiť. Ja nesúhlasím s navýšením. A čo ma predovšetkým prekvapuje, že ten pôvodný návrh, ktorý sa bol predložil generálnym tajomníkom, tak ja som prekvapený, že tu generálny tajomník nie je. Ja by som bol rád, aby som mu pripomenul, že sme prijali uznesenie, kde sme žiadali od služieb parlamentu, aby e, prešli veľmi podrobne e, európskym rozpočtom a rozpočtom Európskeho parlamentu, kde môžeme najviac usporiť. A v konečnom dôsledku, pani predsedajúca, by som rád požiadal kolegov, ktorí sú proeurópsky, aby nedávali zámienky všetkým tým, ktorí chcú použiť argument rozpočtu proti Európe, pretože chceme Európu silnú, s e, takým rozpočtom, ktorý bude proporčný, pán Gariga. Ja gratulujem pánovi spravodajcovi Fernandešovi a ďakujem aj pánovi Gerbrandimu za posledné slova. Toto je najprísnejší rozpočet, e, tak ako to žiadala komisia a rada. Je tam ten limit e, splnený 20%, takže sme dosiahli ten manažerský, ten, pardon, ten E, ten dohovor, ako sme sa dohodli, ale myslím, že všetci máme spoločné priority, ktoré treba plniť. Napríklad my poslanci chceme, aby sa e, zlepšila legislatívna produkcia alebo nové zákony. Chceme, aby sa plnili kompetencie Lisabonskej zmluvy. Žiadajú od nás profesionálnejšiu prácu, v spolurozhodovaní. Žiada sa od nás viacej zasadačiek, lepšia komunikačná politika, lepšie informačné siete a toto všetko musíme predsa zafinancovať, či nie. Musíme plniť podpísané dohody aj v oblasti nehnuteľnosti. Niektorí povedali, že by sme to mohli, pre, mohli nefinancovať, ale všetci dobre vieme, že to tak nefunguje. Ak sme zodpovední, tak to musíme prijať, či nie. Mládiš, dobre, to je polemika. Nikdy to nie je polemika, opravuje sa rečník. Je to potreba. Moja krajina má napríklad 50 nezamestnaných eh, mladých ľudí, takže tých 100, 100 miliónov eur to nevyrieši tieto problémy, ale zodpoveda prioritám Európskeho parlamentu treba transferovať tieto peniaze z kategórie 5 do 1A. Či to takto treba urobiť je polemické. Niekto by mohol argumentovať, že to protirečí rozpočtovému postupu, ale sme živá inštitúcia a musíme sa adaptovať potrebám súčasnosti. Ja si nemyslím, že by bola väčšia naliehavosť ako riešenie nezamestnanosti mladých ľudí. Ja si myslím, že je to priorita nás všetkých, vás všetkých a ja budem hlasovať za projekt Domu európskych dejín. Ďakujem, hovorí pani predsedajúca. A teraz eh, pani Maner, nech sa páči na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Najskôr by som rada zablahoželala spravodajcovi pánovi Fernandešovi za vynikajúcu sprácu. E, to 23 navýšenie e, je podľa mňa dobrým prístupom e, ako to pôvodné, o ktorom sa hovorilo vo výške 5,2 Myslím, že parlament bol dostatočne sebakritický. V tejto správe sa konštatuje tento fakt a je potrebné pokračovať v tejto línii. Podľa mňa je dôležité, aby úspory sa hľadali taktiež v malých oblastiach, v detailoch, napríklad v upratovaní, ďalej v údržbe. Aj toto sú možné e, formy úspor. Okrem toho musíme hľadať úspory aj vo väčších e, e oblastiach. Napríklad musíme šetriť mydlom. Ja som hlasovala v e, septembri respektíve hlasovala som za to, aby e, prebehla iba jedna schôdza v roku 2012 e, v tu Štrasburgu, e, pretože aj takto by sme ušetrili dosť značné prostriedky v rozpočte Európskeho parlamentu. Ďakujem. Ďakujeme pani Maner. Teraz prejdeme ku Catch the Eye. Štyria kolegovia sa hlásili o slovo, každý dostane jednu minútu. Ako prvý pán Zemky minúta. Ďakujem, že sa môžem vyjadriť. Keď sa pozrieme na rozpočet parlamentu, tak e, vidíme, že základnou zásadou e, aj do, teraz a do budúcnosti sú uh, náklady na dopravu. My musíme prichádzať z 27 krajín na rokovania do Bruselu a do Štrasburgu. Ten dokument to hovorí jednoznačne a vyplýva z neho, že jednotlivé uh, náklady na, uh, na E, cesty e, parlamentárov a e, pracovníkov sú cez 100 miliónov eur. Myslím si, že tu možno šetriť. My sme ľudia, ktorí cestujú veľmi často a ja neviem, prečo by sme za letecké lístky platili toľko, ako ľudia, ktorí cestujú len sporadicky. Ja by som sa prihovarala za to, aby agentúra, cestovná agentúra parlament, lete e, sa, za, e, sa e, porozprávala s leteckými linkami, aby nám dali skutočne skutočne nejaké zľavy, pretože môžeme dostať zľavy až 20%. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predseda. Ako, pracnička, ako ďalší pán Paška. Vážení kolegovia a kolegyne, správa o odhade príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2012 hovorí v bode 17 a 18 o pokračovaní realizácie Domu európskych dejín

aj v prezidiu, aj v rozpočtovom výbore. A e, to je e, Takisto e, to vidíme pri tom porovnaní výdavkov a príjmov Európskeho parlamentu za rok 2011. Vidíme tu náraz o 2,5 a celkovo je v tomto návrhu rozpočtu tu náraz 2,3 Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme takisto podporili ten transfer 100 miliónov eur pre programy pre mládež. Je to dôležité pretože parlament sa na, si to stanovil ako prioritu v roku 2011. Takisto vzdelávanie, práca pre všetkých mladých Európanov. Ja e, si želám, aby sme

Vzhľadom na ťažkú hospodárskú situáciu a na zložitú sociálnu situáciu. Myslím, že by sme mali využívať veľmi účinne rozpočet Európskeho parlamentu. Hovorí sa o úrovni výdavkoch v roku 2012 a mm, navrhuje sa 3,5%, čo je viac ako inflácia. To je pozitívne. A naviac by tu mali byť prísnejšie kontrolné postupy. Ja navrhujem to, čo je v správe navrhnuté, aby sme mali viacročný kontrolný systém. Mali by sme optimálne e, využívať administratívny systém parlamentu a to sa týka aj využívania pracovných síl. Dúfam, že takýmto spôsobom ušetríme peniaze daňovníkov a znížeme aj e, výšku výdavkov parlamentu. Ďakujem pekne. Teraz sa skončila catch the časť a pán Fernández má slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička prvom rade chcem povedať, že je dôležité dať e, číslo. Administratívne výdavky pre všetky e, európske inštitúcie predstavujú 6 Nie je rozpočet e, pre akúkoľvek inštitúciu v akejkoľvek členskej krajine, ktorá by, čo by predstavovalo takto málo. Európsky parlament má nové právomoci je tu 27 členských krajín, nadobudla platnosť Lisabonská zmluva a to znamená, že bude ďalších 18 poslancov, ešte rozšírenie o Chorvátsku a to všetko predpokladá ďalšie výdavky. Ale pravdou je, je že sa naozaj kráti rozpočet, je to e, menej ako inflácia. Vieme, že iniciatíva prichádza zo strany komisie, e, rada to musí schváliť jednomyselne, ale vieme taktiež, že je dôležité vyslať e, signál. A e, ide o okruh 5 318 miliónov eur. No a čo sa týka platov poslancov, Európsky parlament nemá právo môcť zmeniť platy Tie sa pravidelne aktualizujú na základe návrhu komisie a e, uskutočňuje to potom rada. Ale návrh e, komisie nie je 0,5 čo sa týka zvyšovania platov. Platy sú taktiež súčasťou štatútu poslancov a e, je to, na, je to napojené na plat sudcov Európskeho súdneho dvora, takže potrebujete mať návrh komisie a súhlas rady. Treba sa pozrieť na rokovací poriadok a nie iba Lusamonskú zmluvu. Ďakujem pekne. Pán Portáš, vy máte otázku na pána Fernandeza. Súhlasíte s touto otázkou na základe modrej karty? Pán Fernández, čo sa týka platov, je podľa mňa jasné, že parlament môže prísť s návrhom e, zmeny rokovacieho poriadku. Je to nariadenie, ktoré, ktoré schválilo, schválil tento parlament. Takže možné to je, ale iba platy sú indexované na tie zmeny, ktoré navrhuje komisia, ale všetky ostatné výdavky, ktoré nie sú zanedbateľné, to je všetko e, interná záležitosť tohto e, parlamentu a nikoho iného. Máte 30 sekúnd na odpoveď, pán Fernández. Ďakujem pekne, pani predsednička aktualizácia platov, tak ako potvrdil pán Portáš, e, nie je právomocou tohto parlamentu, takže to nedáva zmysel v kontexte nášho rozpočtu hovoriť o zmrazovaní platov. Dávalo by to zmysel, ak by napríklad sa mal zmeniť štatút e, poslancov a taktiež by sa zmenilo nariadenie 31, hlavne článok 64 ale nedáva e, zmysel e, tváriť sa v tomto parlamente, že si poslanci rozhodujú o zvýšení platu, pritom to je nemožné, nezákonné a takto sa zavádzajú tí, ktorých nás počúvajú. Je to demagogické. Ďakujem pekne, vážení poslanci. Zajtra o 12.00 sa bude hlasovať. A teraz ideme k ďalšiemu bodu nášho programu. Ide o